Čiže i hneď teraz. Hlasujeme o vymenovaní e, Sera Juliana Kinga za člena komisie. Ide o tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Pýtam sa ešte raz, či hlasovali všetci, prosím. euch, Kollegen. Prosím, poponáhľajte sa. Takže ešte posledná výzva. Hlasovali všetci kolegovia, prosím. Takže týmto je hlasovanie ukončené. 638 kolegov hlasovalo, z toho 394 za, 161 proti, 83 poslancov sa zdržalo hlasovania. Konštatujem, že pán Julian King je týmto vymenovaný za člena Európskej komisie. Äh, pán komisár, blahoželám vám k zvoleniu. Myslím, že nepreháňam, keď poviem, že sa ujímate funkcie za dosť mimoriadných okolností, preto vám želám menej Európskeho parlamentu veľa úspechov v tejto vašej funkcii. A tiež ďakujeme za to, že ste boli dlhodobým zástancom zotrvania Británie v Európskej únii a veríme, že e, s týmto svojim presvedčením budete pokračovať naďalej a budete pracovať pre dobro celej Európskej únie. Kolegyne, kolegovia, ak sa vám nepáči byť v Európskom parlamente, nikto vás nenúti tu byť. A teraz pristúpime k hlasovaniu o naliehavých prípadoch porušovania ľudských práv. Pán eh, Machtan sa hlasí o slovo. Ďakujem pekne. Práve som si vypočul veľmi pozorne vaše vyjadrenia a vysvetlili ste poslancom, eh, že eh, údajne, ak sa im to nepáči, že môžu opustiť túto sálu. Pripomínam vám, pán predseda, celkom iste, e, tým pripomínam aj rokovací poriadok, že my sme neboli vymenovaní e, pánom Šulcom. My sme, prosím pekne, boli zvolení, demokraticky zvolení a zvolil nás konkrétne francúzsky ľud. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Takže teraz e, pristúpime k hlasovaniu. E, Spoločný návrh uznesenia jedných politických skupín e, k téme Filipín po odseku 4, pozmiaci návrh 6, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 3, kto je za? Proti. Zdržali sa. To si musíme overiť. Nech sa páči. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh Dobre, overíme si aj dvojku. Nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej pozmeňací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o eh, takto pozmenenom uznesení. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje návrh uznesenia šiestich politických skupín e, k situácii v Somálsku. pozorňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia siedmých politických skupín k situácii v Zimbabve. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si ešte raz elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o uznesení v pozmenenom znení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďakujeme. Hyvää iltapäivää. Príjemné popoludnie. Pokračujeme v hlasovaní. Správa pána Halla Aho. Pozmeňovací návrh 33. to je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Článok 3, bod 1, prvá časť, to je za proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 35. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 33 e, CP z výboru. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 33, pardon, 34D, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. si návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 33 CP. I can't hear. Check. No no no There is no Polish interpretation. Just a moment. Boli problémy s polským tlmočením. Pokračujeme. Návrh 33 CP. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh komisie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. Blážiláme. Ďalej nasleduje správa Petra Ježeka, pozmeňovací návrh z výboru, blokové hlasovanie za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 1CP, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej článok 2 odsek 1 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 1 CP. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 1 CP, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 1 CP v troch častiach. Prvá časť za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Tretia časť, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Pozmeňovacie návrhy, pozmeňovacie návrhy 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej návrh 1 CP, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 CP, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Nech sa páči. Hlasujte. The vote is in open. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Prosím, láskavo, dvíhajte ruky zretelne. Pôvodný text. Ústny pozmeňovací návrh. Pán Urtasun má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som predložiť ústny pozmeňovací návrh článku 36 bod 2 po bode C a síce minimálne administratívne trestné sankcie v čo najnižšej hodnote e, ziskov alebo strát, e, ktorým sa predišlo e, na tretich stranách v prípade porušenia, tam, kde dôjde k skonštatovaniu. Sú nejaké námietky, prosím, k tomuto návrhu? Yeah, There is more than 40. Poslancov bolo viac ako 40, ktorí povstali. Takže ústny pozmeňovací návrh e, nie je týmto prijatý. Prichádzame k ďalšiemu hlasovaniu. A síce návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1CP, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať. Pardon, spravodajca dostáva slovo. Nech sa páči. I'd like to, I'd like to Chcel by som požiadať o odklad hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia podľa e, pravidla 61.2 rokovacieho poriadku. Budeme hlasovať o návrhu spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teda, táto téma sa vracia späť do výboru s tým, že sa majú začať rokovania s Radou Európskej únie. Ďalej nasleduje správa pani Keller. Návrh z výboru, príslušného výboru. Ide o blokové hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Návrh 24. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 4, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 25, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. We will check. Tak si to overíme. Hlasovanie otvorené. ukončené. Bolo to prijaté. Ale musíte poriadne zdvíhať ruky. Návrh komisie za, proti, zdržali sa prijatí. Legislatívne uznesenie, menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz správa pani Agea, pozmejúci návrh výboru, hlasovanie unblock za, proti, zdržali sa, prijatí návrh komisie za, proti, zdržali sa prijatí. Legislatívne uznesenie, legislatívny návrh v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. teraz ciele pre mesta a, a uznesenie ako celok za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz správa pán Ferber, pozmejúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmejúci návrh 3 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutý uznesenie ako celok v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. ukončené. A bolo to prijaté. Správa pána Karasa, odsek 1 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí, Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí odsek 10 za, proti, zdržali sa prijatý odsek 9, 19 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá odsek 30 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá odsek 33 za, proti, zdržali sa, prijatý odsek 35 za, proti, zdržali sa, prijatý odsek 39 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Uznesenie ako celok v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. prijaté. Blahoželáme správa pána Krasnodebského odsek 17 v troch častiach. Prvá časť menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatá druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatá. Tretia časť. Tretia časť. V menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Odsek 18 s ústnym pozmeňujúcim návrhom a slovo dostáva spravodajca. Uh, My by sme chceli zmeniť eh, znenie additional administrative burden na unnecessary, čiže zbytočná administratívna záťaž. Is there any Má niekto nejaké námietky proti tomuto ústnemu návrhu? Nie. Takže budeme hlasovať takto o tomto odseku s ústnym pozmeňujúcim návrhom v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Odsek 31 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. ukončené. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dobre, overíme si to. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. prijaté. Odsek 68 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. prijatá odsek 74 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 79 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa za prijatá. Odsek 80, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. Druhú časť hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. Úvodné ustanovenie K. Pozmúci návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa prijatí úvodné ustanovenie P v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá úvodné ustanovenie T za, proti, zdržali sa zamietnuté úvodné ustanovenie Y v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. A uznesenie ako celok, menovite, otváram hlasovanie. The vote is closed. Adopted Congratulations. Je to prijaté, gratulujem. A teraz pá, správa pani Weber, odsek 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Odsek 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 18 v dvoch častiach. Prvá časť menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Adopted. Prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh číslo 2 v dvoch častiach. Prvá časť menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. prijaté. Druhá časť menovite otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Rejected. Then we go to paragraph 34. In pay Teraz uh, pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté odsek 35 e, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 53 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Odsek 59, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Odsek 62 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 67 za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 68 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 69 v dvoch častiach za. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. 77. v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, Zdržali sa prijaté. Odsek 83 v piatich častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Piatá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Teraz citácia 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Úvodné stanovenie E za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Úvodné stanovenie e U, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie otváram a hlasovanie. Hlasovanie ukončené. prijaté. A teraz posledné hlasovanie správa pani Harkin. Odsek 13 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 18, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 19 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Ocek 22, menovite, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Ocek 24 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa, prijatá. Odsek 25 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Odsek 27 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 33 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie Q za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie R. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Teraz uznesenie ako celok. Menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Návrh je prijatý. Ďakujem. Najprv sme tu mali také, takú letnú atmosféru. will continue and uh, Budeme pokračovať. Je teraz čas pre vysvetlenie hlasovania. Ako prvý má slovo pán Daniel Henen. Thank you.